13.30 a potom po obede sa pokračuje od 15. do 19. a tak ďalej. A tým pádom končím našu schôdzu a želám všetkým dobrú noc.